Dnes večer pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej. Vyhlásenie komisie a opäť pani komisárka Malmstremová. Ja musím si to tu nájsť v podkladoch, aby som hovoril o strannej krajine. Dobre. E, vážená pani predsedajúca, poslanky poslankyne, poslanci, e, vítame uznesenie parlamentu ohľadom pristúpenia Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ a jednej strane Kolumbiou a Peru na strane druhej. Táto dohoda o pristúpení bola uzavretá medzi EÚ, Ekvádorom, Kolumbiou a Peru a to je ďalší spôsob, ďalšia cesta, ako sa angažovať s krajinami Latinskej Ameriky, ako si konsolidovať pozíciu v regióne. To je dôležité pre nás. Komisia sa domnieva, že táto dohoda bude prospešná pre obe strany umožní nám konsolidovať tradičné obchodné toky, pričom nám umožní posilniť a diverzifikovať obchod a investície na oboch stranách. Takisto dúfame, že bude fungovať ako ekonomický, ekonomický motor e, pre riešenie otázok chudoby a nerovností e, v Kolumbii, v Ekvádore. Samozrejme existujú v tejto krajine text tohto protokolu o pristúpení E, vedie k komplexnej dohode, plne v súlade s tým, e, s tou dohodou, ktorú sme uzavreli s Kolumbiou a Peru. Samozrejme, zohľadňujeme aj rozdiely v ekonomickom rozvoji, evidentne, e, medzi EÚ a Ekvádorom, pokiaľ ide o dlhší nábeh Ekvádoru k niektorým veciam a niektoré špecifické ústupky, ktoré si Ekvádor vyžiadal Takéto pristúpenie je mimoriadne dôležité pre Ekvádor, pretože na konci budúceho roka príde Ekvádor o svoje preferencie, pokiaľ ide o prístup na európsky trh. E, takýto prístup e, nielenže zabezpečí preferenčný prístup ekvádorských produktov na náš trh, ale zabezpečí aj dlhodobú stabilitu a predvídateľné podmienky, pokiaľ ide o bilaterálny obchod a investície. A my budeme, tak ako sme diskutovali v prípade posledného bodu, ako sme vysvetlovali aj v rámci našej obchodnej stratégie, my budeme venovať osobitnú pozornosť tomu, aby ustanovenia, ktoré sa týkajú obchodu a udržateľného rastu, aby boli implementované a zabezpečené efektívnym spôsobom tým, že podporíme napríklad aj e, ten, ten udržateľný rozvoj Ekvádor a tak je to aj vo vašom uznesení, ukázal e, vôľu angažovať sa v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja a súhlasili, že podpíšu sa pod všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú udržateľného, teda, kapitoly teda kapitoly udržateľného obchodu. No a my budeme môcť v rámci takéhoto nastavenia si vymieňať najlepšie praxe a lepšie realizovať obchod. Samozrejme, e, vstup členských štátov a občianskej spoločnosti bude nevyhnutný, na efekt, pokiaľ ide o efektívnu implementáciu takéto dohody a hlavne tejto kapitoly udržateľnom rozvoji. Na to, aby sme to správne nastavili, potrebujem vašu angažovanosť, vaše vstupy a toto uznesenie práve reflektuje ten váš záväzok. My sme si patrične poznamenali vašu požiadavku, aby ste boli pravidelne informovaní o vývoji v oblasti dovozu banánov v rámci Ekvádoru, ako náhle bude takáto dohoda prijatá. Ja vás môžem ubezpečiť, že e, veľmi pozorné monitorovanie e, správy o banánoch a takisto tej situácie na trhu s banánmi väčší, teda tam sa veci zlepšujú. Takáto dohoda je podstatným krokom z pohľadu rozvoja Ekvádoru. Naďalej budeme pokračovať postupne smerom k e, vstupu do platnosti tejto dohody a implementácii a komisia bude pozorne zohľadňovať vaše názory a budeme naďalej pokračovať v dialogu, ktorý sme tu nastolili. Ďakujem pekne ešte raz za vynikajúcu prácu na uznesení, teším sa na rozpravu a ako vždy sme plne zaviazaní k spolupráci s vami na tejto dohode e, po vstúpení aj po vstúpení, po vstúpení do platnosti. E, ďakujem pekne. A teraz zoznam rečníkov, pán Fisa s dvemi. e, Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, v júli minulý rok sa uzavreli úspešne rokovania, pokiaľ ide o prístup Ekvadoru k obchodnej dohode medzi EU, Kolumbiou a Peru. Je to pozitívna správa, je pozitívna pre obe strany, ale netreba zabúdať na to, že to, bola, že to bol Ekvador, ktorý sa e, prihlásil k tomu, že by sa chcel opäť zapojiť do týchto rokovaní, ktoré v roku 2009 opustil. Teraz hovoríme o, uznesení Európskeho parlamentu, e, ktoré spoločne s ďalšími dokumentmi bude predstavovať e, e postup e, prístupu Ekvadoru. Chcem sa, chcem sa poďakovať pánovi Šolcovi, za prácu, ktorú vykonal a veľmi dobre sme celý čas spolupracovali. EPP pripravil e, alebo pripravili sme viaceré pozmeňovacie návrhy, hlasovali sme o nich na výbor, chceli sme týmito návrhmi obohatiť tento text, aby bolo jasné, že Európsky parlament podporuje e, začlenie e, Ekvadoru do tejto dohody a teším ma to, lebo v tom konečnom textu je to aj odrkadlené. Budeme podporovať e, investície pre obe strany, budeme podporovať e, sociálny e, rozvoj a bojovať proti ekonomickým rozdielom. Netreba zabúdať to, že E, iné výhody e, na to CCP plus e, programu Ekvador nemá, takže toto budú veľké výhody pre túto krajinu. A chcem na záver pripomenúť, že 13. júna 2012 Európsky parlament predtým, ako súhlasil s dohodou s Kolumbiou a Peru požiadal, aby alské krajiny si dohodli e, istý postup, pokiaľ ide o environmentálne a ľudskoprávne otázky. Je zložité toto pripomenúť, pretože my e, v našej skupine vždy hovoríme o tom, že treba e, spoločne pristupovať k všetkým krajinám, ktoré túto dohodu podpisujú. Ďakujem pekne. Ďalej, pán Lange, minúta a pol. Frau Frau Ďakujem pani mm, predsednička, pani komisárka. Naozaj e, vítame mm, pristúpenie Ekvadoru k tejto dohode, pretože pôvodne e, sme chceli mať e, aj ďalšiu dohodu, pretože integrácia e, na regionálnej úrovni je tiež e, ústredným bodom našej politiky voči štátom Latinskej Ameriky. Ja myslím, že týmto uznesením e, sme dosiahli dobrú spoluprácu s pánom Šolcom, vyzval som s ďalšími zúčastnými srdečná Ďakujem za to a myslím si, že Tiež e, naše smerovanie e, vyjadruje, že chceme prispieť k organizácii, ale chceme tiež e, zlepšiť plnenie a preto v tom cestnom pláne, ktoré sme naplnili pri Kolumbii a Peru, keď tedy Mario David a ja sme boli vyjednávači voči uh, tým vládom, s ktorými sme uh, tento cestný plán vyjednali, pretože naozaj, pani komisárka, máte pravdu, že nielen vyjednávania sú um, rozhodujúce, ale ich uh, plnenie je rozhodujúce a um, práve v um, tom plnení, aká eh, je eh, otázka plnenia eh, práve štandardov pracovníkov a mm, v tejto veci tiež žiadame, aby Ekvador sa uberal rovnakým smerom ako Kolumbia a Peru, aby aj tu dosiahli pokrok, len čo týka otázky pracovných inšpektorov pretože ešte dohovor ILO eh, nebol podpísaný a ak tu musíme spoločne komisiu aj parlament sa angažovať, aby sme zabezpečili jeho plnenie. Pani Bilbao, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. Vážená pani komisárka, chcem vyjadriť, že naozaj súhlasíme s tým, aby Ekvador pristúpil k dohode o voľnom obchode s EÚ od roku 2013 už máme toho, túto dohodu s Kolumbiou a s Peru a je mi ľúto, že sme dva roky stratili a e, teší ma, že e, tie výhody budú pre Ekvádor podobné ako pre Peru alebo pre Kolumbiu. E, naozaj v Kolumbii soťaží 4 milióny rodín, rodín polnospodárov tam došlo k nárastu exportu a e, my sme e, vlastne jedným z hlavných e, obchodných partnerov Ekvádoru Máme tam e, viacerých e, kolegov, ktorí e, hovoria o tom, alebo, alebo teda vedcov, ktorí hovoria, že dá sa povedať, takmer všetci podnikatelia v Ekvadori nejakým spôsobom sú prepojení na obchod s Európou a tento nástroj je naozaj dobrým nástrojom, ako e, prispievať k rastu a teda hlavne k mieru. E, v tomto regióne sú tam isté e, garancie, e, pokiaľ je o sociálnu situáciu, e, životné prostredie a tak ďalej. A máme tu e, veľa nových ľudí, ktorí, alebo ktorí, teda ľudí, ktorí prichádzajú v poslednom čase do Európy, pochádzajú práve z týchto krajín a tieto typy dohôd e, dávajú e, naozaj konkrétne výhody pre pracovníkov, ktorí e, môžu z týchto dohôd ťažiť a dúfame, že aj Bolívia sa jedného dňa pridá tejto aliancii, pretože tá bude čím, tým silnejšia, čím viac krajín bude v rámci Andského regionu do toho zaangažovať. E, je to nástroj, ktorý je pozitívny pre mier, pre spravodlivosť a takisto aj pre rozvoj. Práve preto ďakujem veľmi pekne za e, prípravu tohto dokumentu s e, našim spravodajcom. Ďakujem pekne, pán Šolc. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Vláda Ekvadora sa rozhodla pristúpiť k dohode s, s Kolumbiou a Perou. Oni teda zároveň sa zasadili o e, vymazanie GSP pre Ekvadora. Ekvador mal e, vlastne navrhnutú vlastnú dohodu o, o voľnom obchode aj e, v partnerských vzťahoch s EÚ. E, e to e, bol e, bola možnosť pokračovať e, v tomto a všetci vieme, že súhlas Európskeho parlamentu s dohodou eh, s Kolumbiou a Peru eh, dlho eh, bol rozporúplný a neistý a bola to podmienka, aby boli prijaté konkrétne kroky, aby sa zlepšila situácia s ľudskými právami a ochrana životného prostredia v tomto regióne. To sú ciele, ktoré sa vláda Ekvadoru posledné roky osobitne úspešne zasadzovala a pristúpenie Ekvadoru k tejto dohode je dôležitý moment pre samotný tento štát, ale aj preto, aby preverili, že či táto uh, dohoda uh, eh, všeobecného zatvorenia dohod s týmito štátmi uh, zodpada uh, našim očakávaniam aj uh, v spoločenskom a ekonomickom uh, hľadisku a um, prvé uh, čísla naznačujú, že uh, uh, tieto uh, očakávania ešte nie sú naplnené a musíme aj pri plnení tejto dohody e, si to presnejšie pozerať a e, sledovať. A s týmto uznesením ja ako spravodajca za zadosť našim zodpovednostiam e, Európskeho parlamentu, aby sme ukázali Európskej komisii, kde vidíme potrebu konať, aby tak, ako si to zaslúži e, obyvateľstvo v týchto regiónoch a v tomto zmysle ďakujem tieňovým spravdajcom za uznesenie, ktoré e. e, učiní dosť plneniu týchto cieľov. Ďakujem pekne, pán Mat, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. To, že sa pričlení aj Ekvádor k tejto dohode s Kolumbiou a Speru, to otvára veľké príležitosti pre všetky strany ale zisky budú, alebo výhody budú možno iba vtedy, keď budeme dobre pracovať a keď splníme všetky podmienky, ktoré sa tu uvádzajú. Ja som z Kanárských ostrovov, e, vyrábame, alebo teda pestujeme najviac e, banánov v celej Európe a bol by som veľmi rád, keby e, z tohto nebola ďalšia hrozba pre sektor výroby alebo pestovania banánov v Európe. To už je sektor, ktorý je pod veľkým tlakom a nechceme, aby teraz nám nekontrolovaným spôsobom pribúdali aj z Ekvadoru ďalšie banány treba pripomenúť to, že práve z Ekvádoru prichádza do Európskej únie najviac bananov a samozrejme čím e, nižšie colné sadzby sú, tým viacej banánov máme. A e, na sklade bilaterálnych dohôd sa Eh, objem dovozu banánov v posledných rokoch stále eh, zväčšoval a my to berieme ako keby to bolo niečo, ako keby to bolo niečo, čo s tým sa, sa nedá nič spraviť, ale práve preto treba kompenzovať eh, našich pestovateľov, ktorí na to doplacujú a potom po druhé veľmi aktívne treba tú doložku ochranu aplikovať práve pre prípad situácií, kedy sú poškodení naši pestovateľia a ja som za to, aby Ekvádor sa pridal k tejto dohode. Samozrejme podporujem v tejto veci túto krajinu, ale aby na to nedoplatili naši pestovatelia banánov na kanárskych ostrovoch. Ja nechcem, aby tu boli nejaké špeciálne e, výhody pre nikoho, ale treba dodržiavať konkrétne postupy, ktoré sú nastavené. Pokiaľ nie sú dodržané, tak potom máme tam, mať istý, teda máme tam istý mechanizmus, ten sa má spustiť automatickým spôsobom. A toto proste treba dodržať, aby sme nepristupovali lepším spôsobom k Ekvadoru, než napríklad ku Kolumbii alebo k Peru. Takže máme tam túto ochranu doložku, treba ju uplatniť, netreba sa tváriť, že neexistuje alebo že sa nemá uplatniť práve v čase, keď na to môžu doplatiť mnohí pestovateľi a mnohé rodiny u nás na Kanských ostrovoch. Ďakujem. Thank you. For one and a half minutes, Mr. Hauria. Na minútu pol, pán eh, Hauria. Latinská Amerika je veľmi významným partnerom z obchodného hľadiska pre Európsku úniu, teda v tomto s vami súhlasím, najmä vzhľadom na to, že sú tu aj ďalší významní aktéry, ako napríklad Čína, ktorí sa taktiež ujímajú veľmi významných pozícií. v našom vnímaní je Ekvádor veľmi významnou krajinou a ja si myslím, že keď sa pozrieme na politický kontext, v ktorom sa tieto krajiny nachádzajú, Ekvádor um, je v tomto smere veľmi významný. Myslím, že tu existuje politická potreba, ale aj obchodná potreba dohodnúť sa. A ja podporujem všetkých tých, ktorí na toto poukazujú. Možno Ekvádor sa dopustil chyby, keď sa nerozhodol pridať sa k Kolumbii a k Peru e, v tejto skupinovej dohode, ale teraz e, sa jasne vyjadrili, že sú rozhodne za prijatie tejto dohody. A veľmi im záleží na tom, aby sa dohoda uzavrela do konca roka, tak aby tým podporili svoje vývozy. Myslím, že komisia by mala v tomto smere prijať kroky. Neexistujú žiadne e, dôvody z hľadiska odzrodeného rozvoja alebo e, z iných hľadísk, ktoré by bránili e, takémuto prirodeniu Ekvádoru. Myslím, že Ekvádor je pokročilá krajina a mali by sme je toto právo umožniť. Komisia by sa mala snažiť, aby sa tieto rokovania čo najskôr uzavreli, aby sa predišlo vetám. Ďakujeme. Tele pani Rodriguez. Ďakujem, pani e, predsednička, vážená pani komisárka. Chcem sa poďakovať otvorenosti prístup, e, kolegom, ktorí pristupujú k tomuto zneseniu otvorenie. Ja môžem vyjadriť, že e, španielskí socialisti a celá delegácia oceňujú prístup ekvátoru k politickým hodnotám Európskej únie. Chceme oceniť všetko úsilie, ktoré bolo vynaložené, tak by sa Ekvádor mohol pridať k tejto dohode s Kolumbiou a s Peru. A tiež si myslíme, že je dôležité, ako už povedal e, predrečník, že táto dohoda by mala nadobudnúť účinnosť e, čo najskôr, aby Ekvádor mohol čerpať všetky výhody z nej vyplývajúce ale táto rozpráva je aj možnosťou na prehodnotenie, aké je významné, aby obchodná politika EU zohľadňovala aj ľudské práva v obchodných dohodách a preto chceme dôrazne presadzovať kapitolu o udržateľnom rozvoji, kde budú jasne stanovené podmienky o pracovných právach, o slobodách, odborových organizácií o boji proti detskej práci, o rodovej rovnosti, o ochrane pôvodného obyvateľstva a taktiež o zvýšení ochrany životne, životného prostredia. Dúfame, že sa podarí takéto podmienky zahrnúť do dohody a tešíme sa na nadobudenie činnosti takéto dohody. Pán Danty, ďakujem. Pani eh, predsednička, e, pristúpenie Ekvádoru k dohode podpísané v roku 2012 medzi um, Európskou úniou, Kolumbiou a Peru je ďalším krokom na prehlbenie vzťahov s krajinami Latinskej Ameriky. Očakávame formálne uzavretie procesu ratifikácie, ale domnívame sa, že rozšírenie tejto dohody o široký um, zemepisný priestor by bolo veľkým obohatením. Je to dôležité aj z hľadiska zachovania sociálnych štandardov a ekologických štandardov. Komisia vypracovala akčný plán na zlepšenie podmienok pre občanov Ekvádoru a myslím si, že Ekvádor sa môže týmto priblížiť eh, k Európskej únii, taktiež musí mať eh, možnosť eh, čerpať výhody zo všeobecného systému preferencií. Latinská Amerika je kľúčovým partnerom pre Európu. Ekvádor môže predstavovať jednu fázu v tomto procese, ktorý môže mať za následok vyváženú, ambicioznú dohodu s celou oblasťou Mercosuru. A teraz v rámci spontánnej rozpravy ako prvý vystupí pán Mikolášik

To, že tu hovoríme veľmi odvážne o odpísaní dlhov, je veľmi významným signálom. Teraz tu ide o to, aby sme pridali Ekvádor k ďalším dvom krajinám, s ktorými sa uzavrela dohoda, ale na to je potrebné, aby došlo k uplateniu opatrení obchodnej liberalizácie a Musí sa zabrániť tomu, aby nadnárodné spoločnosti e, ničili e, celý tento obchod. Malé a stredné podniky, tie musíme chrániť a taktiež miestnu ekonomiku musíme chrániť. A to sa nedá prostredníctvom obchodných dohôd, kým nedôjde k plnej liberalizácii tovarov a služieb. Potrebujeme skutočnú bezpečnostnú sieť pre e, tie subjekty spoločnosti, ktoré naozaj potrebujú ochranu a tiež Musíme zabezpečiť, aby sa tieto sociálne výdobytky e, zachovali a šírili aj v iných krajinách. Pán Jakovčič, ďakujem. Táto dohoda ktorú očakávame, že sa podpíše medzi EÚ e a Ekvádorom, aby sa pridal Ekvádor k Peru a Kolumbii. Je význam, ktorý pripisujeme týmto krajinám preto, ako tu už správne zaznelo, by to umožnilo prehlbenie spolupráce s tretimi krajinami a prejavili by sme tým záujem o tieto krajiny. Na druhej strane však toto rozhodnutie by bolo aj potvrdením významu Európskej únie na globálnych trhoch. A myslím, že by sme tým aj pomohli pôvodnému obyvateľstvu v Ekvádore, tým, ktorí pôsobia v sektore polnospodárstva, ale nesmieme zabúdať ani na to, že by sme prípadne mohli poškodiť niektorých našich plospodárov, najmä pestovateľov banánov na Kanárskych ostrovoch. E, v tomto smere teda musíme postupovať opatrne, musíme totiž chrániť našu výrobu. A teraz e, na záver rozpravy pani komisárka Mamstromová, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka, vážení poslanci. Ako ste mnohí správne poznamenali, začali sme už spolupracovať e, s Kolumbiou, s Peru aj s Ekvádorom dohoda s Peru a s Kolumbiou je dobrou dohodou. Sme presvedčení o tom, že by bola prospešná pre Ekvádor. Isté, že existujú osobitné mechanizmy pre Ekvádor vzhľadom na isté osobitosti, ktoré platia pre túto ekonomiku, ale bolo by eh, vhodné, keby sme im umožnili rozvíjať ich ekonomiku, ale zároveň nezabúda na sociálne aspekty. Tiež by to prospelo procesu regionálnej integrácie medzi týmito krajinami. Budeme veľmi pozorne tento proces sledovať, keď dohoda na bude účinnosťou spolu z IAS. Budeme skúmať situáciu ľudských práv a pracovných práv a taktiež e, mieru stability, e, rozvoja, ako aj ostatné aspekty. Druhá správa o Peru a Kolumbii je práve v finálnej fáze vypracúvania, teda je toto zahrnem do procesu e, vyhodnocovania. Čo sa týka banánov, k tomu ste sa viacerí vyjadrovali, ako viete, máme mechanizmus stabilizácie. Veľmi pozorne to skúmame. Budeme vás e, samozrejme o tom informovať. A Ekvádor, aj naň by sa vzťahoval tento mechanizmus. Tento mechanizmus by bol prispôsobený tak, aby bol pokrytý aj Ekvádor a potom aby sme poskytovali informácie ešte Európskom parlamentu, aby ste boli informovaní o aktuálnom dianí. Ďakujem ešte raz za všeobecnú podporu. Teším sa na jasnú podporu uznesenia v zajtrajšom hlasovaní. Veľmi pozorne si ste, že preskúmame a preštudujeme všetky pozmeňovacie návrhy. Ehm, Domnívame sa, že celý tento proces je aj pre komisiu eh, veľmi užitočný.